So, meine Damen und Herren. Dámy a páni, teraz sa dostávame k samotnému hlasovaniu, takže začneme správou tajn. Protokol o štatúte súdneho dvora, príloha 1 a slovo má spravodajkyňa pani Tajn. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Teraz budeme hlasovať o dvoch technických správach, ktoré sa týkajú Európskeho súdneho dvora. Dovolte, aby som krížom cez všetky politické skupiny povedal následovné. Európsky parlament chce vyriešiť polutovanie, že to, čo rada považovala za dôležité, aby sa zvýšil počet súdcov e, v rámci Európskeho dvora, že sa to nepodarilo preto, lebo členské štáty sa nevedeli zhodnúť na tom, z ktorých členských štátov majú pochádzať títo dodatoční sudcovia. A to je napriek tomu, aj keď boli predložené viaceré riešenia. To znamená, že tu z technického hľadiska máme absolútne výnimočnú situáciu. Jednoducho nemáme tu ani precedens v tomto parlamente pre tento postup a síce, že tu chceme aspoň častočne pomôcť e, súdu. Budeme hlasovať o návrhu nariadenia. To bude tá prvá časť a potom tá druhá časť vlastne ostane niekde vo vzduchu a pevne verím, že tá, tá dôležitejšia časť sa podarí vyriešiť úspešne do leta 2013. V mene našich občanov, ako aj podnikov, by som chcela apelovať na členské štáty, aby jednoducho brali toto vážne a aby preukázali súdu príslušný rešpekt. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Tajn. Toto hlasovanie je nominálne hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Pán Kosel, ma- posol, máte už vašu kartu? Dobre, hlasovali všetci. Dobre, končím hlasovanie. Das ist angenommen. Bolo to schválené. Wir kommen nun zum nächsten Teil. Teraz sa dostávame k druhej časti správy pani Tajn, zastupujúci sudcovia súdu pre verejnú službu Európskej únie. Aj tu menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Hlasovali všetci kolegovia. Das ist der Fall, dann ist die Áno, dobre, takže môžem ukončiť hlasovanie. A vidíme, že to bolo schválené. Dostávame sa k ďalšej správe. Je to správa e, Jorana Ferma, finančná pomoc spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí. Najprv blok číslo 1. Kto je za? Proti? Držali sa? A bolo to schválené. Blok číslo 2 tým pádom odpadá. A teraz budeme hlasovať o tomto zmysle zmenom návrhu komisie, kto je za, proti, držali sa, bolo to schválené. A teraz ešte návrh legislatívneho uznesenia, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci. Dobre, končím hlasovanie. A bolo to schválené. Gratulujem spravodajcovi, spravodajcom, tak pani Tajn, ako aj pánovi Fermovi. Teraz správa pani Balzány, návrh opravného rozpočtu číslo 3. Budeme najprv hlasovať o celkovom texte 1 až 7, blok, to je za, proti, držali sa, bolo to schválené. Teraz celkové uznesenie, menovité hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. Hlasovali všetci? Dobre, takže môžem ukončiť hlasovanie. Der Antrag ist angenommen. Takže návrh bol schválený. Dostávame sa teraz návrhu uznesenia. Ide o predjordánsko a východný Jeruzalem. Najprv hlasujeme o návrhu skupiny ECR. Je to návrh 296 lomeno 2012. Kto je za, poprosím, aby zdvihol ruku. Kto je proti? Držali sa? Návrh bol zamietnutý a teraz spoločný návrh uznesenia skupiny SAD, ALDE, Zelený a GUE. Kto je za, poprosím, aby zvýhol ruku. Nie, prepáčte, opravuje sa pán predseda. Najprv musíme hlasovať o odseku 12. Máme tu hlasovanie po častiach. Číslo 12 Originálny text, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Takže teraz druhá časť, to je za, proti, zdržali sa a overíme si to. Takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Das ist angenommen. Dobre, teraz hlasujeme o jednotke na, na pozmeňujúci návrh EPP, kto je za, proti, držali sa, bolo to schválené. Dobre, takže overíme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz sa dostávame k návrhu uznesenie, Je to celkový návrh. Kto súhlasí, poprosím zdvihol ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Dobre, to si musíme overiť. Takže otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Návrh uznesenia bol schválený. Dámy a páni, chcel by som sa srdečne poďakovať. Toto bola naša posledná plenárna schôdza pred letnou prestávkou. Tí, ktorí idú na dovolenku, prajem, aby sa dobre zotavili. Okay.